vstúpil do výboru a jeho mandát bol potvrdený. Ak nemá niekto námietky, očividne nikto nemá poznámky, takže jeho mandát je potvrdený.